Vidím, že nie je tomu tak, takže by som vás chcel informovať, že zápisnica je tým pádom prijatá a ďalší bod je